Priatelia, dnes eh, začne, strávime hodiny hlasovaním, takže musíme byť dnes disciplinovaní a efektívni. To znamená, že budeme eh, hlasovať eh, elektronicky. Otváram hlasovanie o Európskej agentúre pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Je to menovité hlasovanie elektronicky s našimi hlasovacími zariadeniami. Otváram hlasovanie. No, oh, ah, The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. 44 za, traja proti, 2 sa zdržali. Prejdeme ďalej k ďalšej agentúre. ZDFOP. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 45 za, traja proti, dvaja sa zdržali. Prejdeme ďalej k Eurofound. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 43 za, traja proti, traja sa zdržali. Teraz EGF, prípad Atika. Otváram hlasovanie. And the vote is now closed. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté 45 hlasmi za, 5 proti. Nezdržal sa nikto. Teraz prejdeme k správe eh, Balas. Bude to rovnaké. V tomto prípade budeme hlasovať elektronicky, aby sme zabezpečili, že eh, dostaneme dobrý výsledok, kompromis. A otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pani Harkin, vy ste mali otázku? Nechcela som vám povedať, že som zabudla svoju hlasovaciu kartičku. Nuž, s tým si neporadíme. Hlasovanie je ukončené. 47 za, 2 proti. Nezdržal sa nikto. Compromise M on... Kompromis M na strane 7. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. 44 za, 6 proti. Prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 241 na strane 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Sedemnásť za, 33 proti. Kompromis C. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Štyridsať sedem za. Nikto proti. 245, kto je za, proti, zdržali sa. Dvesto štyridsať päťka elektronicky. Končím hlasovanie. Prijaté 47 hlasmi, 246. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 43 hlasmi, 247. Prvá časť. Oddelené hlasovanie, prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 28 hlasmi e, za časť 2 pozmaňovacieho návrhu 247. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté 248 odpadáva. Prejdeme ku kompromisu T. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté 27 hlasmi. Alternatívny kompromis T odpadáva. Prejdeme na stranu 17. Pozmeňovací návrh 285. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté 26 hlasmi. Pozmaňovací návrh 287. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté 27 hlasmi. Kompromis S. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 27 hlasmi. 292 spoločne s 293. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 31 hlasmi. 294. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté 34 hlasmi. 296. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté 44 hlasmi. 25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. To zamietnuté. Prejdeme teraz k kompromisu D. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 44 hlasmi. Kompromis E. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 47 hlasmi. Prejdeme na stranu 25. Pozmaňovací návrh 319. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 28 hlasmi, 320. Hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie. Prijaté 28 hlasmi. Tristo peťka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 29 hlasmi. 326 a 327 spoločne. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 51 hlasmi. Kompromis G. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté Kompromis H. Na strane 28 otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté 52 hlasmi. Strana 31. Pety 25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pety 26. Otváram hlasovanie. Ukončené. Je to zamietnuté 37 hlasmi. Kompromis AO spoločne s kompromisom BD. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 32 hlasmi. Kompromis AP na strane 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 41 hlasmi. Tristo osemdesiat dvojka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis AR. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to prijaté 41 hlasmi. Tridsať jednotka, 390, 391, 392. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté, nie zamietnuté. 26 hlasmi proti. 25 hlasov za. Strana 39, kompromis AS. Otváram hlasovanie. Hlasujeme ňom spoločne s kompromisom BF. Otváram hlasovanie. Compromise AS voted together with compromise. AS spoločne s BF. Otváram hlasovanie. Prijaté 27 hlasmi za. Pán Šulca, máte slovo. Pani predsednička, chcem vás o niečo poprosiť. Boli by sme rádi, keby ste nehovorili, na ktorej strane sú tie pozmaňovacie návrhy. My v EPP to e, e, máme tro, e, trochu inak, takže jednoducho iba vás prosím, aby ste povedali, o akom pozmaňovacom návrhu budeme hlasovať. Pokúsim sa, nemôžem to slúbiť naisto. isto. Uh, now we are uh, on amendment uh, 434. Um, <laughs> I tried pozmeňovací návrh 434. Snažila som sa tentokrát nespomenúť číslo strany. Takže 434, kto... Aha, prepačte, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté 46 hlasmi proti 435. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie je to zamietnuté. 436. Otváram hlasovanie. Menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 438. Otváram hlasovanie. Menovité hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. 439. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 437. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 440. Menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 441. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Štyristo štyridsať tri. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 444. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 445. Menovite. Pani predsednička, myslím, že sme zabudli hlasovať o 442. Nie, nemali sme hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu. Takže teraz sme na 445. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 446 spolu so 447. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté o jeden hlas. 448. Otváram hlasovanie. Neprepačte, o tomto pozmeňujúcom návrhu nehlasujeme. 449. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 451. Otváram hlasovanie. And the vote is now closed. And it's... Končím hlasovanie. Zamietnuté. 30 hlasov proti. 400 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté jedným hlasom. Pozmenujúci návrh 34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. a je to zamietnuté jedným hlasom. Pety 32. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 42 za. Teraz ideme na pozmeňujúci návrh 456. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 457, 457, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 458. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis U. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis V. Otváram hlasovanie. Kompromis V. Končím hlasovanie. Prijaté 44 hlasmi. Teraz pozmenujúci návrh 481. Prija- e, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Zamietnuté. Kompromis 2TV. Otváram hlasovanie. Jeden veľa nav navyše z EPP. Kompromis 2 TV. Otvorené hlasovanie. Končím hlasovanie. 49 za. kompromis AA. Prepačte, hlasujme, otváram hlasovanie. Dvojité A, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 53 za. Pozmeňujúci návrh 41. Prepáčte, pozmeňujúci návrh 514. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis AB. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Teraz 43. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 48 hlasov za. Kompromis AC. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pety 37. Otváram hlasovanie. Pety 37. And the vote is now closed. Končím hlasovanie. Prijaté. 5.38 38 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pety 39 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Kompromis A je. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz ideme na pozmeňujúci návrh 562. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Päťdesiat jedna. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 5, 6, 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 570. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 571. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 572. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 579. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis AM 58. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 52 za. Pozmeňujúci návrh 58. 9, 589. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 48 hlasmi. Pozmeňujúci návrh 54. Otváram hlasovanie. Prepačte, musím najprv ísť na 53. Pozmeňujúci návrh 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 53. Prijaté 53 hlasmi. 54 teraz. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Teraz kompromis I. Otváram hlasovanie o kompromise I. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis K. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté 48 hlasmi. Kompromis J. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 45 hlasmi. Pozmeňujúci návrh 622 spolu s pozmeňujúcim návrhom 623 a iba tieto dva, dobre. 624, 625. Kto je za? Prepáčte, otváram hlasovanie. It's now closed and it's carried. Uh, amendment uh, 200. 626, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 628, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 629, kto je za? Alebo otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 50 hlasmi 630. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 50 hlasov za. Pozmeňujúci návrh 636. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 600 637 spolu s 638 a 639. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Šesťsto Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. We go to compromise L. Kompromis L. Did, you ask for the floor now? No, no. We vote on compromise L. The vote is... Kompromis L. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 53 hlasmi. 649. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 80. A, pardon, AT. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. kompromis AU. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. si návrh 657. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 658. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 600. 59. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie k tomuto bodu. Zamietnuté. 660. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 661 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Nie, prepáčte, je to prijaté. 28 hlasov za teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 662. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 663. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 664 vypadáva. 666. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. And it is carried. Uh, amendment. Prijaté. Pozmeňujúci návrh. Tento vypadáva 668. Otváram hlasovanie o 668. Končím hlasovanie. Carried by 33 votes. Prijaté. 669 spolu s 670. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. 671 spolu so 672. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 674. Eh, Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené. Pozmeňovací návrh 675. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 676 spolu s návrhom 677. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené. Pozmeňovací návrh 678 spolu s pozmeňovacím návrhom 679 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 680 spolu s návrhom 681 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené. Pozmeňovací návrh 58 spolu... Nie, iba pozmeňovací návrh 58. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňací návrh 682 Pozmeňovací návrh 682. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 683. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. schválené. Pozmeňovací návrh 59. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 60. Uzatváram hlasovanie. It is carried. Uh, amendment 684, the vote is open. 684, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. And it is carried. Amendment... Schválené. Pozmeňovací návrh 61. And the vote is now closed. Uzatváram hlasovanie. And it is rejected. Uh, um... Uzatváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh 685. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 686 spolu s návrhom 687. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 5.42. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 41 hlasmi. Pozmeňovací návrh 688. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 689. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 690. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 694. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 695. Hlasujeme menovite. Otvárame hlasovanie. And the vote is now closed. A teraz uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Prejdeme na pozmeňujúci návrh 1 to je na mojej strane 94. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 1. Pozmeňujúci návrh na mojej strane 94. Hlasovanie je stále otvorené, ale už som ho uzatvorila. a schválené 52 hlasmi. Pozmeňovací návrh 62. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 52 hlasmi. Pozmeňovací návrh 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené 48 hlasmi. Kompromis BA, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 50 hlasmi. Návrh 5.1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 52, Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Pety 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh BB. Otváram hlasovanie. A teraz otváram hlasovanie schválené. Pozmeňovací návrh 66. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené 25 hlasmi. Pozmeňovací návrh 67. Otváram hlasovanie. A teraz uzatváram hlasovanie a je to schválené 44 hlasmi. Pety 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pety 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 46 hlasov za mnou proti. Pety 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pety 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 51 hlasmi. Pozmeňovací návrh 76. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh B. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 50 hlasmi. Pozmeňovací návrh 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené 44 hlasmi. Pozmeňovací návrh 80 a 81 hlasujeme po častiach. Začneme časťou 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie pozmeňovacím návrhom 8081 Druhá časť pozmeňovacieho návrhu 80 Druhá časť pozmeňovacieho návrhu 81. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Pozmeňovací návrh 82. Otváram hlasovanie. A teraz uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 6. Otváram hlasovanie. A teraz uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 83. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 84. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Kompromisný návrh eh, BC. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh BD. Prejdeme na kompromisný návrh BE na strane 101, v mojej strane 101. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 113. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 124 kompromisný návrh BG. O tom budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Pozmievací návrh 124. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh 12. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. schválené. Pozmeňovací návrh 125. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Máme jedného poslanca SAD naviac. Schválené. Pozmeňovací návrh 125. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Prejdeme na kompromisný návrh BH. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie k kompromisnú návrhu BH, ktorý bol schválený 52 hlasmi. Pozmeňovací návrh 128. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. 129. A takisto hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Prejdeme na pozmeňovací návrh 130. Otváram hlasovanie. Hlasujeme menovite aj v tomto prípade. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Prejdeme na pety 10. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Nie, nie, ospravedlňujem sa, je to prijaté. Prejdeme teraz na pety 11. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Kompromisný návrh BI. Otváram hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie. a je to schválené 46 hlasmi. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 134. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 135. Pozme- otváram hlasovanie. A teraz uzatváram hlasovanie. A je to schválené 48 hlasmi. Pozmeňovací návrh 136. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromisný návrh B je. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené 52 hlasmi. Kompromisný návrh BK. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Pozmeňovací návrh 148. Otváram hlasovanie. A teraz uzatváram hlasovanie a je to schválené. Kompromisný návrh BL. Otváram hlasovanie. A uzatváram hlasovanie schválené 43 hlasmi, pozmeňovací návrh 152. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromisný návrh BN, BM, pardon. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Kompromisný návrh BN. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené 37 hlasmi. Pozmeňovací návrh 154 odpadáva, ospravedlňujem sa. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 155. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Was there a technical problem? Can we, shall we do it once again? Or? Okay. We voted on... Dobre, eh, teraz budeme hlasovať o eh, pozmeňovacom návrhu 154. Ten bol zamietnutý. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 155. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Aj to zamietnuté. Kompromis BO. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Prejdeme na kompromisný návrh BP. Kompromisný návrh BP. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Prejdeme na kompromisný návrh BQ. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Kompromisný návrh BR. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A je to schválené. Pozmeňujúci návrh 173. Otváram hlasovanie. Um, is... Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. 174. Teraz otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 175. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis BS. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis BT. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. 52 hlasmi. Teraz 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis BU. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 185. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 187. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 188. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. na návrh 188. Hlasovali ste všetci. Bolo to zamietnuté. Kompromis BV. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Pozmaňovací návrh 190, 191 a 518. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Kompromis B2TV. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz kompromis BX. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. 45 za 8 proti. Teraz 196. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. je to prijaté. Sto deväťdesiat osem. Otváram hlasovanie k 198. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 199. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 200. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté pozmeňovací návrh 508. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 509. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 40. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené, je to prijaté. A teraz hlasujeme o návrhu správy v jeho pozmenenej podobe. Hlasovali všetci? Hlasovanie je ukončené. Teraz budeme hlasovať o rozhodnutí a začať medzi inštitucionálne rokovania. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. 32 za, 17 proti, traja sa zdržali. Ďakujem všetkým za tento eh, prejav toho, ako hlasujete v Európskom parlamente.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 Uh, European... Dobre, budeme teraz hlasovať o zriadení Európskeho orgánu práce. Chceme pokračovať ďalej v hlasovaní. Začíname teraz s hlasovaním o Európskom orgáne práce. Shall but we should put it at vote. Yeah, yeah, yeah, yeah. No, it's, uh, we vote. Mm. 47. We start by voting on amendment 47. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 47. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. K 47. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz prejdeme k návrhu komisie k názvu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Prejdeme teraz k citáciám. E, Tran 2. Otváram hlasovanie. Pozmievací návrh Tran 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. It was rejected, yes. We go... Bolo to zamietnuté. Júri 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz články, kapitola 1 a pozmeňovací návrh 257. Kto je za? Proti? 257. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz 258 a Júri 27. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 42 hlasmi. Júri 31. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. A je to zamietnuté. 279. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 46 hlasmi. Júri 33. U mňa na strane 13. Kto je za? Pani predsednička sa ospravedlňuje. Júri 33. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Tran 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Tristo tridsať dva. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to zamietnuté. Tristo tridsať tri. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené, zamietnuté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Kompromis 7. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Kompromis 14. Našli ste ho? Otváram hlasovanie. Na mojej strane 22. Hlasovanie je ukončené, je to prijaté. Kompromis. 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 46 hlasmi. Teraz ideme na eh, stranu 34. Teraz pozmeňujúci návrh 463 na strane 33. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to zamietnuté. Prejdeme k kompromisu 16. Otváram hlasovanie. Kompromis 16, áno. Končím hlasovanie. Uh, do we have some sort of result? Yes, it's carried by 48 votes. Prijaté. Compromise 70. Kompromis 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 46 hlasmi. Teraz prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 475. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 18. Otváram hlasovanie. And the vote is now closed. Končím hlasovanie. Prijaté 49 hlasmi. Teraz budget 12. Budget 12 na mojej strane 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. Kompromis 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 47 hlasmi. Kompromis 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie 48 hlasov prijaté. Kompromis 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 504. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 27 hlasov za. 505. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Bači 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Júri 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 506. To je stiahnuté, takže 507 spolu s 508. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 29 proti. Teraz prejdeme k 509 spolu s 510 a 511 a Júri 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 45 za. Kompromis 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Kompromis 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 52 hlasmi. Kompromis 24. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté 45 hlasmi. 528. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz 529. Juri 46. Júri 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 530. And the vote is now closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 531, o tom sa nehlasuje. 532. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 533. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 534. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Dvadsaťpäť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. We go to page 50. 50. Uh, compromise uh, 28. Kompromis 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Prejdeme ku kompromisu 29. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Kompromis 29. 45 za, 1 proti. Hlasovanie po častiach. Prvá časť k 603. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 28 kompromis, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 30. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 612 Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 32. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 33. Na mojej strane 58. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Kompromis 34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Šesto päťdesiat. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. Júri 49. Štyridsať deväť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 651. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Šesťstopäťdesiatpäť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 656. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie o 35. Prijaté. Júri 50. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 667. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme k 668. 668. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 669. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Tran 55. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 70, Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 671. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 673. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 674. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Júri 50, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 56 stran, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 675 spolu s Júri 50. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Juri 50, otváram hlasovanie. Iba technická vec. Hlasovanie pred kompromisom 36, tam sme už hlasovali o juri 50, pretože to bolo identické s 605. Je to korespondujúca časť s odsekom 4, myslím. Preto o tom hlasujeme. Hlasovali ste všetci? Nebolo to prijaté. Teraz 680, 679. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 680. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Zamietnuté. FAM 34. Otváram hlasovanie. FAM 34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz 681 a Júri 51. Otváram hlasovanie. 38 proti. Tran 52. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 62. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 67. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 39 hlasmi. Teraz 690. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 691 spolu stran 60. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh tran 61. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 692 spolu s Juri 51, Tran 62, nie, prepačte, 692 spolu s Juri 51. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Hlasujeme o TRAN 62 a pozmeňujúci návrh. Prepáčte, iba o TRAN 62, TRAN 62. A otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Ospravedlňujem sa. Výsledok hlasovania o 692. Deväť za, 36 proti a nula sa zdržala. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Uh, Teraz budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu o pozmeňovacom návrhu pána Košu 693. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz prejdeme na FAM 35. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 694. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie teraz. A je to zamietnuté. Hlasujeme pozmeňovacom návrhu 695. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 696. Otváram hlasovanie. Áno. 10 za a 39 proti. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 697. O tom budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Teraz prejdeme tran 63. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté rozdielom jedného hlasu. Teraz Júri 51 spolu s pozmeňovacím návrhom 698. Otváram hlasovanie. A uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Prejdeme na Júri 51. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to podporené 38 hlasmi, čiže je schválené. Prejdeme na článok 13, tam sa nehlasuje. Prejdeme rovno na kompromis 37. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie a je to schválené 43 hlasmi. Prejdeme na kompromis 38. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené 40 hlasmi. Premedeme na kompromisný návrh 39. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 45 hlasmi. Prejdeme na kompromisný návrh 40. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a je to schválené 47 hlasmi. Kompromisný návrh 41. Otváram hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie a je to schválené 46 hlasmi. Prejdeme na kompromisný návrh 42. Otváram hlasovanie. A teraz uzatváram hlasovanie je to schválené 47 hlasmi. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 754. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené 43 hlasmi. A prejdeme na pozmeňovací návrh Júri 52. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté 46 hlasmi. Júri 52. Ďalšia časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie zamietnuté 42 hlasmi. Pozmeňovací návrh 755. Otváram hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie a je to zamietnuté 32 hlasmi. Kompromisný návrh 43. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 44 hlasmi. Pozmaňovací návrh 769. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté kompromisný Pozmeňovací návrh 770. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 771 spolu s pozmeňovacím návrhom Júri 54. Otváram hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie a je to zamietnuté 54 hlasmi. Teraz prejdeme na kompromisný návrh 44. Otváram hlasovanie. A teraz uzatváram hlasovanie. A je to schválené 43 hlasmi. Prejdeme na pozmaňovací návrh 778. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Prejdeme na pozmeňovací návrh 779. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. To zamietnuté. Prejdeme na pozmeňovací návrh 780 spolu s návrhom Jury 55. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Prejdeme na Libe 46 Otváram hlasovanie. A teraz uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 781 spolu s pozmeňovacím návrhom 858. Otvá- hlasujeme o týchto návrhoch. Otváram hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Prejdeme na kompromisný návrh 782. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Hlasujeme teda o kompromisnom návrhu 45, ospravedlňujem sa. A je to schválené 43 hlasmi. Prejdeme na pozmeňujúci návrh 795. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromisný návrh 45A. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené 47 hlasmi. Prejdeme na kompromisný návrh 46. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a je to schválené 39 hlasmi. Prejdeme na kompromisný návrh 47. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené 40 hlasmi. prejdeme na pozmeňovací návrh 822 na mm, strane 84. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A to schválené. Prejdeme na kompromisný návrh 48. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie ku kompromisnú návrhu 48, 48, je to schválené 46 hlasmi. We go to, um, uh, FAM... Prejdeme na pozmeňovací návrh FAM 38. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté Pozmeňovací návrh 831. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 42 hlasmi. Prejdeme na Libe 49. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o návrhu 40, Libe 49. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Júri 58. Otváram hlasovanie. A teraz uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 830. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. a je to schválené 45 hlasmi. Pozmeňovací návrh 834 834 otváram hlasovanie teraz uzatváram hlasovanie je to schválené 45 hlasmi prejdeme na pozmeňovací návrh 836 spolu s pozmeňovacím návrhom Juri 62. Sú kompatibilné. Ak to vo vašich hlasovacích harkoch je napísané niečo iné, tak správna informácia je, že sú kompatibilné. Takže od návrh 836 spolu s Júri 62 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 838. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o návrhu 838. Teraz uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 839. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Odsek pozmeňovací návrh 842 Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A 40 za, 8 proti. Kompromisný návrh 49. Otváram hlasovanie. A je to 46 hlasmi schválené. Prejdeme teraz na pozmeňovací návrh 852. Otváram hlasovanie. A teraz uzatváram hlasovanie. A je to schválené párom hlasov. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 853. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Teraz prejdeme na Juri 69. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 856 spolu s Júri 70. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Prejdeme na pozmeňovací návrh 857. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a je to zamietnuté. Kompromisný návrh 49A. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prejdem kompromisný návrh 50. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. za. Prejdeme na kompromis návrh 51. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 48 hlasmi. Prejdeme na kompromisný návrh 52. Otváram hlasovanie. A teraz je to uzavreté hlasovanie. Schválené 47 hlasmi. Prejdeme na pozmeňovací návrh 897. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Prejdeme na pozmeňovací návrh 73. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Prejdeme na pozmeňovací návrh 898. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté o dva hlasy. 899. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Aj to zamietnuté. FAM 42. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Aj to zamietnuté. Prejdeme na pozmeňovací návrh 900. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 901. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené 46 hlasmi. Prejdeme na pozmeňovací návrh 902. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené 45 hlasmi. Pozmeňovací návrh 903. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 905 spolu 904 odpadáva. Pani predsednička, a o tomto návrhu sa nehlasuje, pokiaľ je prijatý kompromis 50 a pred chvíľou sme o ňom hlasovali. teraz sme hlasovali o pozmeňovacom návrhu, ktorý takisto mal e, takisto výhradu pri prijatí e, kompromisu 50. Takže budeme hlasovať o 904 alebo nie? Mm. Mm. Yes, well, uh, uh, 904 falls since we... 904 odpadáva, keďže sme kompromis 50 prijali. Yes. And yes. We'll, bo, bo, głosowaliśmy 8, 3, 6 i Juri 60. Ale Juri 62 pozmeňovací návrh 836 ste tiež podrobili hlasovaniu, aj keď je pri nich napísané, že odpadávajú, keď sa príjme pozmeňo- e, kompromis e, 50. Napriek tomu sme teda od týchto návrhoch hlasovali. Ak to správne uh, chápem, bolo to indikované v hlasovacom uh, zozname, že by to odpadlo, ale na želanie zelených eh, sme postup eh, zmenili, potrebili sme tieto pozmeňovacie návrhy eh, hlasovaniu. Áno, toto, tak toto bolo. Teraz sme to už vyriešili. Takže už chápeme, prečo k tomuto došlo. 905 a Júri 74. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté 45 hlasmi, teraz tam 43 budget 18. Ospravedlím sa. Najprv ešte budget 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ďakujem. A teraz FAM 43. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh 906. Končím hlasovanie. Prijaté 42 hlasmi. Budget 19. Otváram hlasovanie. Prijaté 31 hlasmi. Júri 75. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. A je to prijaté jedným hlasom. FAM 44. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté o jeden hlas. 907 a 908 spolu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Teraz Júri. Ospravedlňujem sa. Musíme hlasovať o 908. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Teraz Júri 76. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Pozmeňovací návrh 909. Hlasovanie ukončené, prijaté, kompromis 55. Pani predsednička, ospravedlňte. Mohli by ste nechať trošku dlhší čas na hlasovanie, prosím vás, o sekundičku e, dlhšie, prosím, e, nechajte otvorené elektronické hlasovanie o pár sekúnd. Ďakujem. Samozrejme, toto je naozaj výnimočné eh, hlasovanie hodiny a hodiny o dôležitých eh, správach. Ak si to želáte, môžeme aj spomaliť tempo. Mala som pocit, že väčšina si žela, aby sme postupovali rýchlejšie. Kompromis 55. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Štyridsaťsedem za, traja proti. Teraz prejdeme ku kompromisu 56. Otváram hlasovanie ku kompromisu 56. Hlasovanie ukončené. 48 za, 1 proti. Teraz pozmývací návrh 922. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Teraz 923. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené zamietnuté 44 hlasmi. Kompromis 57. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Má to podporu 42 hlasov. Teraz Libe 52. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 26 hlasmi. 926 spolu z Júry 78. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté troma hlasmi. Líbe 50 3. Aha, tie dva nie sú spolu. Takže hlasujeme iba o Libe 53. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Budget 21. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Teraz e, článok 38, Libe 54 a júri 79 spolu. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Júri 80. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 58. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 43 hlasmi. 932 spoločne s Júri 81. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 933 spolu s Júri 81. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté jedným hlasom. Teraz článok 43, pozmeňovací návrh 934. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 935. Hlasovanie otvorené, ukončené. Je to zamietnuté. 936. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to e, prijaté. Teraz líbe 55. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Júri 83, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté 43 hlasmi. Kompromis 59. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 55 a 45 hlasov za. Now we proceed on uh, um, my page. Na mojej strane 105 pokračujeme s kompromisom 64, ak ste to našli. Tváram hlasovanie za proti 45 za, kompromis 64. Teraz hlasujeme v bloku o kompromise 61, 62, 63. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. 44 za. Teraz úvodné ustanovenia. Úvodné ustanovenie 1, pozmeňovací návrh 54, 55, Júri 3. Nie, iba pozmeňovací návrh 54. Takže pozmeňovací návrh 54. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie zamietnuté. Pozmeňovací návrh 55. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. Júri 3. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. Libe 1. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie 2, pozmeňovací návrh 56. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 57. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa tran 3. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Jedným hlasom Pozmevací návrh 80. Eh, 58. Eh, teda Končím hlasovanie. Je to zamietnuté o jeden hlas. 59. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté o jeden hlas. Líbe 2 a Júri 4. Hlasujeme o nich spoločne, sú identické. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté 42 hlasmi. Teraz prejdeme k Libe 3 Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. Libe 5. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté 37 hlasmi. Úvodné ustanovenie 3. Pozmeňovací návrh 60. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 61. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozme- Úvodné ustanovenie 3, LIB 7 a Júri 5 spoločne. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté 27 hlasmi, teraz Libe 8, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené k 8 62. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 27 hlasmi. 63. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. 27 hlasov proti. Pozmeňovací návrh 1. Pána Lenársa. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 37 hlasmi. Úvodné ustanovenie 4b. Otváram hlasovanie. 64. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Prejdeme k líbe 6. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. Teraz pozmeňovací návrh 65. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 66. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Pozmeňovací návrh 67. Otváram hlasovanie vypadáva to, 67 vypadáva a Libe 4 takisto vypadáva, takže kompromis 4. Kompromis 4. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 86. Otváram hlasovanie. A moje mojich dokladoch je to 112. strana. Je to zamietnuté. Poďme si na vrš 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté o 37 hlasov. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Sto jedna. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 102. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Budget 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté o jeden hlas. Líbe 11, ústny pozmeňujúci návrh. SND. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 44 hlasov. Kompromis 14a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmienujúci návrh 114. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmienujúci návrh 115. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Júri 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 60. Končím hlasovanie. Otváram hlasovanie, líbe 14. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 128. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 36 hlasmi. Pozmeňujúci návrh 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 38 hlasmi. Teraz Júri 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Júri 10. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 132. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 132 zamietnuté. Libe 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 14b. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 142. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz kompromis 15a. Otváram hlasovanie o 15ačku. Končím hlasovanie. Prijaté 46 hlasmi. Teraz pozmeňujúci návrh 157. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A hlasujeme teraz o pozmeňujúcom návrhu 158. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 159. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Júri. 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme na 160. 160. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Sto Končím hlaso- otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté o jeden hlas. Teraz 163. Spolu s Líbe 16 pretože sú identické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tran 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Úvodné ustanovanie 14 a pozmeňujúci návrh 26. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 44 hlasov. Pozmeňujúci návrh 174. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Na mojej strane je to 123. Pozmeňujúci návrh 173. Budem snívať o týchto nočných morách. Už ste našli pozmeňujúci návrh 173. Budeme hlasovať ešte raz. Áno. Už sme skončili. Takže pokračujeme a teraz viete, že ideme smerom ku kompromisu 36a a budeme hlasovať o kompromis 36a a hlasovanie sa týmto otvára ohľadne tohto kompromisu. A 44 za. Úvodné ustanovenie 16 pozmeňujúci návrh 181 a otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh 182, ktorý je kompatibilný 181, ale mali sme hlasovať o nich spoločne. Budeme hlasovať teraz 182. Сто семьдесят два. 182. Otváram hlasovanie. Ďakujem. Tran 13. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Tran 13. Končím hlasovanie. Zamietnuté. FAM 6. Končím hlasovanie o FAM 6. A je to zamietnuté. Kompromis 42A. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 38 hlasmi. Teraz kompromis 43A. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Dvesto jedna. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté jedným hlasom. Kompromis 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie o tomto kompromise. Prijaté. Úvodné ustanovenie 22, pozmeňujúci návrh 210. Otváram hlasovanie. Zamietnuté 34 hlasmi. Dvesto jedenáct. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 54. Kompromis 54. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Dvesto osemnáct. Spolu s pozmúcim návrhom 219. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 32 proti. Teraz budeme hlasovať o rozpočte 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 220. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz stran 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tran 17. Zamietnuté. Teraz 121. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Júri 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 36 hlasmi. Teraz Libe 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Teraz úvodné ustanovenie 25a. Pozmeňujúci návrh 222. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. Budget 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 59a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 36 hlasmi. Kompromis 44A. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté 44 hlasmi. A teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 229 Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A prejdeme k prejdeme na FAM 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie je to zamietnuté. Hlasujme o FAM 9. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Kompromis 65 a hlasujme. Končím hlasovanie. Prijaté 42 za. teraz 241 na strane 133. Pozmeňovací návrh 241 prezložený pani Bizotto. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 244. Otváram hlasovanie o tomto návrhu. Teraz to uzatváram. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 249 otváram hlasovanie 249 pani Terry Reintke otváram hlasovanie uzatváram hlasovanie aj to zamietnuté FAM 10 otváram hlasovanie uzatváram hlasovanie ale je to zamietnuté. Prejdeme teraz na kompromisný návrh 27. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 43 hlasmi. Prejdeme na kompromisný návrh 66. Otváram hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 66. A je to schválené 39 hlasmi. Budeme teraz pokračovať návrhom Jury Úvodné ustanovenie 37, návrh Júri 25. Otvárame hlasovanie. Uzatvárame hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 256. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Leb 26. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté piatimi hlasmi. Teraz budeme hlasovať o návrhu správy v zmysle prijatých pozmeňovacích návrhov. Hlasujeme elektronicky. Mm, dobre. Výsledkom je 33 za, 6 proti, 9 sa zdržali. A a musíme hlasovať o vstupe do medziinštitucionálnych rokovaní. Dobre, takže hlasujme. Kto sú za vstúpení do rokovaní? Otvárame hlasovanie. 33 za, 9 proti a 6 sa zdržali. Ďakujem veľmi pekne. Toto bol v skutku maratón. Ale ešte v hlasovaní pokračujeme. Dobre, 5-minútová prestávka, 5-minútová prestávka. Barbara? It's uh, uh... Okay, friends, uh, we have done most of the work, but... Dobre, uh, už sme vykonali väčšinu našej naplanovej uh, práce, ale pokiaľ budeme efektívni, tak zvyšok hlasovania zvládneme za 30 minút. Takže pokúsme sa opätovne sa tu skonsolidovať, vyhrajme túto bitku nad hlasovaním. Hmm? Okay, I'll give the floor to Pani Mela má slovo. Žiadali ste o slovo. Oui, merci, euh, madame la Ďakujem pekne, pani predsednička. Možno chceme iba vysvetliť naše menšinové stanovisko, pokiaľ ide o Európsky úrad pre prácu. Francúzska delegácia zo skupiny Národnej slobody, pokiaľ ide o túto prácu k tejto téme, my sa od toho dávame ruky preč z viacerých dôvodov. Tento nový text je tu na to, aby riešil nedostatky výsledkov alebo neschopnosť komis- výboru alebo komisie po viacerých otázkach. A centralizácia týchto nástrojov nepomôže pri dosahovaní cieľov, ktoré sú stanovené na úrovni tejto agentúry, takže tento aktuálny text sa treba odmietnúť a o to viac, že agentúra, tak ako bola vytvorená, nedáva prostriedky alebo nedáva si nejaké schopnosti riešiť tie otázky, ktoré sú pred ňou. Ďakujem pekne. Yes. Thank you, uh, uh thank you, chairman. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Mohol by som povedať uh, mojej kolegyni z ENF, pokiaľ má takéto výhrady, bolo by dobré, keby sa stretla a keby prišla na stretnutie tieňových spravodajcov, kde sme toto všetko preberali. Dobre, budeme teraz e, pokračovať v hlasovaní. Máte pred vami e, správu o karcinogénoch a mutagénoch. A začneme kompromisným návrhom 11 a budeme hlasovať ručne, nie elektronicky, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Prejdeme na kompromisný návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Prejdeme na kompromisný návrh 3. E, Je to podľa môjho hlasovacieho zoznamu. Zdržali sa. Kontrolujeme si kompromisný návrh 3. E, Budeme hlasovať elektronicky. Kompromisný návrh 3. Áno, 39 za, traja proti. Teraz prejdeme na kompromisný návrh 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Prejdeme na kompromisný návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržali schválené? Teraz prejdeme na kompromisný návrh 1. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Proti, pozmenujúci návrh 78. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Jury 2 a Jury 3 odpadávajú, takže prejdeme na pozmeňovací návrh 29, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. Kompromisný návrh 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Prejdeme na pozmeňovací návrh 35, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. Teraz prejdeme na kompromisný návrh 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Teraz prejdeme na, kompro- na pozmeňovací návrh 39, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, kontrolujeme 39. Uzatváram hlasovanie. o pozmeňovacom návrhu 3925 za, 16 proti. Prejdeme na kompromisný návrh 4. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Úvodné ustanovenie 4. Návrh Júri 6. Kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté Pozmeňovací návrh 47. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené Kompromisný návrh 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Pozmeňovací návrh 63, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Kompromisný návrh 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené pozmeňovací návrh 11, kto je za, kto je proti. Skontrolujeme elektronicky. Pozmeňovací návrh 11. Dvadsaťdeväť proti, 14 za Musíme to mať evidentne v číslach. Kompromisný návrh 8, kto je za, kto je proti, zdržali schválené. Kompromisný návrh 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržali schválené. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Povedal by, povedala by som, že je to schválené. Juri 14, respektíve pozmeňovací návrh 74. Kto je za? Kto je proti? Môžeme skontrolovať hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 74. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté jedným hlasom. Pozmeňovací návrh 75. To je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Júri 15 odpadáva, takže prejdeme na pozmeňovací návrh 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme 17. Pozmeňovací návrh 17. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. To zamietnuté. A potom budeme hlasovať o návrhu správy v zmysle prijatých pozmeňovacích návrhov. Je to elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené 43 hlasmi. Nikto proti, dvaja sa zdržali, takže ďakujem veľmi pekne spravodajkyni. Takisto budeme hlasovať e, o rozhodnutí vstúpiť do medziinštitúciálnych rokovaní. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Bolo to schválené, takže ďakujem spravodajkyni za množstvo práce, ktorá je nesmierne dôležitá. Teraz budeme hlasovať o, o návrhu zradení programu práva a hodnoty a začneme pozmeňovacím návrhom 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? schválené, povedala by som. Skontrolujeme si názov v pozmeňovacom návrhu 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Teraz prejdeme na pozmeňcový návrh 81, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis návrh 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zdržali sa zamietnuté, je schválené. amendment 12. 12, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Pozmeňujúci návrh 12, nie je to jasné.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 Kompromis 15, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 101, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 102, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Overme si 102. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté, 102, 103, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si 103. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté. Teraz prejdeme k 104, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh spravodajcu. Kto je za, kto je proti, zdržali sa. Musíme si overiť 106. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme k 16. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Overme si 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 33 proti, prepáčte. Pozmeňujúci návrh 107, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 108, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Uverme si 108. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie a je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 28, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Overme si 28. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté. 35 hlasmi. Niečo sa tu musí diať. Sú tu niektoré hlasovania, kde naši kolegovia nezdvíhajú síce ruky, ale vidíme koordinátorov za každú skupinu, ktorí dávajú signál. A keď v koordinátori hlavných skupín robia rovnaké signály, tak potom Nemusíme jednoducho stále overovať, pretože vieme, že takým smerom sa to hlasovanie bude uberať. Vidíme, keď socialisti a IPP hlasujú takýmto spôsobom, tak vždy máme tie výsledky 33-34 hlasov, takže je to zhruba vždy to isté. Ja som rada, keď zdvíhate ruky, keď už teda hlasujeme celé hodiny a sme unavení, ale ešte stále Takže 29, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 30, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 35, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 32, kto je jedn, za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 33 za, proti, zdržali sa, prijaté. Alebo si overme 34. Zamietnuté. Kompromis 1, kto je za, to je proti, zdržali sa prijaté. Pozmienujúci návrh 2, kto je za, prepáčte, Áno, samozrejme, pozmeňujúci návrh 36, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 48, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za,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 Pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 9. Za, proti, zdržali sa prijaté. 74 je kompatibilné s komp- pozmeňujúcim návrhom 9. Takže kto je za 74, proti, zdržali sa prijaté. 75 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 76 za, proti, zdržali sa prijaté, 77 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 80 78 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 80 za, proti, zdržali sa, overme si 80 aby sme mohli, aby som sa mohla odkašľať. Končím hlasovanie. A je to prijaté 25 hlasmi. Teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska v pozmenenej podobe. A to je menovité hlasovanie. Kon- otváram hlasovanie, končím hlasovanie. A výsledok je 38 za a 2 proti. A jeden sa zdržal. Ďakujem pekne za tento katastrofálny deň. Ešte máme jedno hlasovanie. Ja prepáčte, to je prezentácia. A istotne viacerí z vás si vypočujú tú prezentáciu. A aby sme teda boli slušní, nakoľko tu máme pozvaných ľudí, pani Andreju Brotl, ktorá je riaditeľkou pre výskum a projektovou šéfkou a ona nám povie niečo o mitigácii dualizmu na pracovnom trhu. To sú kľúčové otázky, ktoré sa týkajú nášho výboru a ak by ste mohli minútku aspoň počkať na to, aby sa ľudia utíšili. Dúfajme, že zostanú a vypočujú si vás. A ak neplánujete tu zostať a počúvať našim host, našich hostov, prosím vás, opustite miestnosť bez toho, aby ste hovorili nahlas. Ďakujem pekne, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie Teším sa všet, z toho, že ste tu zostali. Mali ste dlhé hlasovanie, ja si to uvedomujem, takže ja budem stručná. Budem prezentovať stručne výsledky štúdie, ktorú ste požiadali si od nás v rámci výboru pre zamestnanosť. Moja organizácia ECORIS spolu s Inštitútom pre ekonomické záležitosti v Nemecku, pokiaľ ide o dualizmus na trhu práce a čo robia členské štáty na to, aby s tým bojovali. Takže v stručnosti tie hlavné výsledky tejto štúdie. Pozadie najprv. Dôvod, prečo sme sa na toto sústredili, je to, že do, dočasná práca v poslednom desaťročí je dôležitá a súvisí aj s dereguláciou pracovného trhu. Dočasná práca, zamestnanie je dôležitá, je to 12 na trhu, 15 až v niektorých krajinách, ako napríklad Polsko, Španielsko, Chorvátsko, Portugalsko a Holandsko. A pokiaľ teda ide o to, aký to má dopad na jednotlivé typy ľudí, tak si myslíme, že sa to týka hlavne ľudí bez vzdelania, migrantov, mladých ľudí a tých, ktorí majú malú mieru zručnosti v oblasti služieb. Takže je to taký komplexný vzorec. A taký prehľad vám vám hoci to nevidíte. Pozrite sa na jednotlivé členské štáty a červená lína je európsky priemer, čo je zhruba 12 A vidíte, že máme tu obdobie 2006 až 2016, aby sme sledovali toto dočasné zamestnania. A vo všeobecnosti, teda medzi týmito dvomi body na časovej osi, vidíme, že dochádza k nárastu v 18 krajinách a znížil sa v 8 krajinách Takže vidíme, že ako to vyzerá. Priemer v EÚ zostal zhruba tak ako predtým. Takže pokiaľ ide o tie hlavné hybné síly. Je to komplikované, ale v našej štúdii sme zistili, že zamestnanci akceptujú takéto, keď nie sú stále zamestnania k dispozícii, to je kľúčová vec. Radšej by samozrejme chceli stále zamestnanie. Úloha národných predpisov, inštitúcií zamestnanosti a sociálnych systémov to zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o takéto typy zamestnaní a v niektorých krajinách máte zasa vzdelávacie systémy ako v Nemecku, Dánsku, kde sú kontrakty aj pre učňov, to sú fixované, fixné, fixné podmienky, pokiaľ ide o tie zmluvy. A pokiaľ ide o dočasné zamestnania, zistili sme, že je tu nedostatočná stabilita, nezarábajú títo ľudia až toľko, nie sú zastúpení napríklad v odboroch takíto zamestnanci a e, sú tam malé vyhliadky, pokiaľ ide na zlepšenie týchto podmienok. Takže toto sú také kľúčové prvky, ktoré určujú negatíva tejto práce. Zasa na druhej strane otázka je, či ľudia nezostanú nejako zaseknutí, ak majú stále zamestnanie. Takže my sledujeme tieto otázky v takomto kontexte. Tu máte priesvitku čo do veku. Zasa 2016-2012 údaje, ktoré sme mali, vidíte, pokiaľ ide o vekové hranice, oranžová je 2012, pokiaľ ide o prechod z tých dočasných na stále zamestnania, to už to upadlo. A pokiaľ ide o pokiaľ ide o to, čo robia eh, členské štáty, Pozeráme sa na tú e, diskusiu o e, tých otvorených kontraktoch. Niektoré krajiny ako Španielsko a e, Francúzsko tu navrhujú už dualizmus s rovnakým právom na prepustenie pre všetkých, ktorí majú zmluvu. Diskutuje sa o tom 10 rokov, zatiaľ sa to ešte nepretavilo. Ide o to, aby sa zmenšil rozdiel medzi eh, otvornými zmluvami a časovo ohraničenými keď sa dostávate na koniec eh, dočasného eh, kontraktu, momentálne je to napätá situácia, to by to pomohlo, pomohlo riešiť. Zatiaľ e, sa to všetko opiera o teoretické modely. Ospravedlňujem sa za to, e, že je to e, napísané trošku malými písmenkami. Tu sú popísané rôzne zmluvy, ktoré môžete dostať. Vertikálne vidíte zobrazenú mieru ochrany a horizontálne je popísané, či, sa to v, či to vplýva na všetkých alebo nie a z toho vyplývajú štyri rô, rôzne e, typy. E, naľavo, e, hore e, nájdete teda kontrakty, e, kde nie je dostatočná ochrana a e, vplýva to na všetkých. E, to je typ, ktorý môžete nájsť e, napríklad v USA. Naľavo dolu nájdete kontrakty, ktoré sú e, E, teda e, ochránené a e, vlastne máte tam veľmi silnú ochranu, ktorá vplýva na všetkých, tak vlastne tým ako keby rušíte zmluvy na pevnú na dobu určitú. Ak máte diferencované zmluvy so silnou ochranou, dostávate sa do oblasti permanentných zmluv Takže tu je e, dosť e, flexibility, pokiaľ ide o možnosti uplatňovania týchto princípov. Nebudem zachádzať do detailov, je to dosť komplikované, ale chceli sme len ukázať e, jednotlivé možnosti, aj pokiaľ ide teda o prepúšťanie v prípade zamestnancov s nízkou výkonnosťou alebo podobne Chceli sme tu zväčšiť možnosť hlavne v prvých rokoch. E, zamestnávateľia chceli e, vlastne mať možnosť na začiatku e, ľahšiu, pretože tam sú pomerne vysoké náklady. A v prípade prepúšťania z ekonomických dôvodov, ak máte e, skúšobné e, obdobie, tam je tiež možné ľahšie prepustiť ľudí v duálnom systéme. E, sú inakšie podmienky. Potom, pokiaľ ide o nábory, v prípade SOC dostanete väčší nábor, ak sa bude predpokladať, že výkonnosť teda, že výkonnosť zamestnanca sa bude zvyšovať a bude tam vyššia E, vyššie zákazky, vyššia e, e, výkonnosť. A máte tu takisto aj veľké rozdiely medzi tými, ktorí si hľadajú pracovné miesta, tí We looked at eight countries, those ones up on the slide. Um, a e, teraz poučenia e, z 8 e, krajín. Samozrejme, všetky uplatňujú regulačný rámec Európskej únie. Keď sme sa na tieto výsledky pozreli, videli sme, že tam veľké úsilie zmenšiť prekážky prepúšťaní, hlavne v krajinách, kde je to rigidné je tu snaha e, zjednodušovať e, postupy v tejto oblasti a naopak e, Slovinsko sa snažilo podporovať zamestnávanie zamestnancov. Je to samozrejme drahé a zložité, ak vlastne finančná podpora v tejto oblasti už nebude k dispozícii. Holandsko má e, pomerne e, flexibilný trh práce, podobne je to aj v e, Poľsku. Dôležité, aby ľudia boli pokrytí aj keď prichádzajú alebo odchádzajú z trhu práce. Zmeny v tejto oblasti sa udiali vo Francúzsku v prípade ľudí, ktorí mali Ehm, prácu ehm, krátko, na základe krátkodobých zmluv. Pokiaľ ide o závery reformy trhu práce, mali určitý vplyv na ne, ale vyvstáva tú otázka, či e, efekt pretrvá, aj keď vypršia e, dotácie v tejto oblasti. Napriek týchto reforiem sa ešte stále e, veľmi využívajú vo väčšine dualizovaných pracovných trhoch Eh, zmluvy na dobu obmedzenú, súvisí to s rutinami, zamestnávateľia sa obávajú, že je veľmi eh, nákladné prepustiť eh, zamestnancov. Dualizmus pracovného trhu zdá sa, že je z politického pohľadu problematický vo všetkých krajinách, ktoré sme študovali. Zatiaľ nie je dosť možné definovať model správneho postupu k takýmto záverom došli naši experti. A posledná strana, strana ehm, môjho referátu, ako postupovať ďalej ehm, bolo by eh, treba mm, pokračovať ďalej eh, v reformách, aby eh, dočasné zamestnávanie bolo urobené drahším, drahšou možnosťou drahšou cestou. Potrebujeme takisto politiky na trhu práce, ktoré by boli orientovanejšie eh, na školenie jednotlivcov predtým, než sa títo zamestnajú a treba sa zaoberať aj e, postupmi zamestnávania vo verejnom e, sektore. Tam ešte e, ako aj ostatné oblasti nie je dostatočne preskúmaný. Treba teda pokračovať vo výskumu v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa. Za nami je jedno z najdlhších hlasovaní v tomto volebnom období. Kto z kolegov by chcel položiť otázku? Pani Jazloviecka. Ďakujem pekne. Povedali ste, že osoby, ktoré majú e, zmluvu na dobu e, určitú, e, zriedka kedy prechádzajú do bezpečnej e, fázy, teda zriedka kedy dostanú zmluvu na e, dobu neurčitú. Prečo je tomu tak? Majú problém napríklad zvýšiť si kvalifikáciu, ak áno? Prečo e, nie sú tu e, možnosti ďalšieho vzdelávania pre týchto ľudí, aby si ľahšie našli lepšie zmluvy, alebo sú tam iné dôvody. Vidím, že aj pán Pirinsky mal otázku. máme položiť teraz? Súvisí to e, s tými závermi, ktoré ste e, vyvodili z vašej štúdie. Povedali ste, že lepšia e, komunikácia, vymáhanie zákonov a lepší postup inšpektorátov sú dôležité. Znamená to, že veľké časti týchto kontraktov nie sú celkom legálne? Yes, please. Sh short. Okay, thank you for your questions. Um, the first one. Um... Ďakujem za vašu otázku. Uh, aby som odpovedala, skôr to súvisí s rigidnosťou uh, pracovných trhov, nie uh, s kompetenciami jednotlivcov. Uh, všimli sme si, že väčšina ľudí by si želala uh, permanentnejšie formy zamestnania. Atypická práca na dobu uh, neurčitú, e, určitú mnohým e, e, zodpovedá. Ich povahala väčšina ľudí si to nežela, než, neželajú si takéto kontrakty, ale skôr to súvisí s nákladmi na prepúšťanie a preto sa zamestnávateľia obávajú, že nebudú môcť tak ľahko prepustiť ľudí, ktorí sa im nehodia a toto je jeden z hlavných dôvodov. Súvisí to so systémom, s rigidnosťou trhu práce. Sú samozrejme krajiny, ktoré sú flexibilnejšie, iné menej. Ako náhle eh, ste vo vnútri v permanentnom kontakte, ľudia sa tam snažia eh, udržať alebo nie sú takí eh, ohrození ale e, samozrejme e, tých, ktorí sú na periférii, týchto ohrozuje. Takže nie je tam nejaká jednoduchá odpoveď e, na otázku, ako to zastaviť. Nepovedala by som, že sú tam nejaké nelegálne postupy, ku ktorým dochádza Akurát treba uvedomiť, že zmluvy na eh, určitú eh, súvisia s mnohými eh, otázkami. Napríklad v oblasti vysielania pracovníkov máme novú smernicu E, takže v takýchto prípadoch treba e, zabezpečovať, že legislatíva, ktorú máme k dispozícii, sa správne uplatňuje. No a, a takisto je dôležité, aby zamestnanci vedeli o svojich právach, obzvlášť e, migrujúci pracovníci si často neuvedomujú, aké práva majú. Takže to je otázka k inšpekcii a ku kontrolám, ale nepovedala by som, že aktuálne postupy sú nelegálne. Ďakujem pekne. Tlmočníci teraz odchádzajú. Máme za sebou e, ťažké dopoludne e, tu na výbore. Jedno z najhorších za toto volebné obdobie. Takže ľudia sú vyčerpaní. a Ja by som chcela naozaj poďakovať tlmočníkom za to, že nám e, dnes dopoludňa pomohli. Som rada, že ste prišli k nám